súčasné postupy v rámci verejného obstarávania a taktiež sa e, dosiahne očakávaný dopad na trh. Spolu tieto opatrenia e, vyšľú jasné signály trhu a verejné orgány, výrobcovia, ako aj investori budú môcť lepšie plánovať ten prechod na mobilitu s nulovými Eh, emisiami do roku 2050. Takže tá revízia bude aj dôležitým krokom k dekarbonizácii našej mobility a smerom k našej vízii o eh, nulových emisiách do roku 2050. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. A teraz za výbor pre eh, dopravu a cestovný ruch pán Deli, ktorý tu ale nie je prítomný. Takže dáme mu slovo neskôr. Teraz v mene politických skupín za EPP pán Piper za minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Ochrana životného prostredia, znižovanie znečistujúcich látok, to sa najlepšie robí na európskej úrovni so záväzkami na vnútroštátnej úrovni Mm, obnoviteľné zdroje, úspory energie, ale samozrejme treba e, napríklad pracovať cezhranične pri ekodizajne, e, obchodovaní s emisiami a tak ďalej. E, my sme samozrejme za e, európske predpisy, ale netreba zachádzať e, príliš do podrobností, hlavne na úrovni národnej alebo regionálnej a miestnej. Takže našim regionám, regionom sme teraz e, veľmi nepomohli predpisy pre E, verejné obstarávanie e, na regionálnej miestnej úrovni to zachádza priďaleko, pretože EU je príliš vzdialená od reality. E, taktiež elektronické autobusy to zbytočne predražuje verejnú hromadnú dopravu to treba nechať na e, regionálnu úroveň, miestnú úroveň, nie riadiť to z Bruselu. Takže môžeme sa oprávnene hnevať, že EÚ opäť zachádza príliš do podrobností a mala sa obmedziť iba na legislatívny rámec a preto veľká väčšina EPP e, politickej skupiny bude musieť hlasovať proti. Ďakujem pekne a teraz za SAD Pán Dance na dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať spravodajcovi aj komisárke, aj, aj, aj rade, aj keď tu nie je zastúpená. Veľmi dobrá práca. Pán Gžib, vy ste veľmi spravodlivý spravodajca. Úprimne, vy ste rokovania medzi jednotlivými skupinami viedli veľmi dobre. K tomu vám chcem zablahoželať. Toto je dobrý príklad toho, na čo sme tu zvolení, aby sme zvýšili ambície na boj proti klimatickým zmenám, e, zvýšiť naše úsilie pri e, budovaní čistejších vozidiel e, Eh, my sme hlavný prís, teda cestná doprava eh, najviac znečisťuje a môže ale aj najviac zlepšiť kvalitu ovzdušia v našich mestách. Verejné obstarávanie predstavuje 14 HDP EU a 70 novozaregistrovaných autobusov. Takže je dobré a eh, vznešené, že sa tu snažíme poskytnúť prostriedky pre čisté vozidlá, ktoré e, umožnia dosiahnuť e, pardon, e, environmentálne ciele sú tu konkrétne čísla pre autobusy v smernici, takže teraz komisia, členské krajiny musia na to vyčleniť dostatok prostriedkov, ale musím povedať v reakcii na predrečníka z EPP. Tieto ambície potrebujeme. Nemôžeme iba sedieť a dúfať, že nejakým spôsobom sa to časom zlepší a že sa tam v konečnom dôsledku nejak dopracujeme. Nie, musíme teraz prijať ťažké rozhodnutia. E, áno, protestuje sa v niektorých členských krajinách, hlavne mladí, ale aj iní znepokojení občania. Takže musíme konať teraz a preto som veľmi pyšný, že sme to spravili. Musím ale tiež povedať, že Európsky parlament a mesta vždy chce chceli viac ambícií a členské krajiny to ťahali nadol. Takže ja dúfam, že budem opäť zvolený, aj keď ako Brit nič nie je menej isté, takže chcem sa vám poďakovať všetkým. E, možno to je moje posledné vystúpenie, takže chcem vám povedať, že odvádzate úžasnú prácu. Veľa som sa od vás naučila. Dúfam, že sa bude mať príležitosť naučiť ešte viac. Ďakujem pekne. Želám vám veľa šťastia, vážený kolega. Teraz za EKR na minútu a pol pán Demesmaker. Voorzitter, eh, mevrouw de commissaris, collega's. We hebben daar straks eh, gedebatteerd over... Vážení kolegovia, predtým sme hovorili o prvých normách e, na zníženie CO2 pre nové ťažké užitkové vozidla. A teraz tu hovoríme o podpore ekologicky energeticky úsporných vozidiel. Snažíme sa podporiť výrobu týchto vozidiel a myslím si, že je to dôležitý signál. E, počas posledného hlasovania tohto parlamentu, ktoré sa uskutoční zajtra, budeme mať dve príležitosti rozhodnúť sa pre veľmi uh, praktické opatrenia, ktoré by mohli zmeniť znečistenie nášho ovzdušia. Verejné obstarávanie sú veľmi dôležité pre prechod na vozidla s nízkymi emisiami. Vlády musia viesť príkladom. Aj moja vláda, flámska vláda, je tiež odhodlaná mať dobrú politiku verejného obstarávania. Musíme bojovať proti znečisťovaniu ovzdušia a musíme e, takisto aj sa snažiť zlepšiť ovzdušie v našich krajinách. Moja strana potrebuje hľadať e, technologicky neutrálne riešenia, nie len batérie, ale aj hybridné vozidla, LNG alebo vodíkové technológie. Všetky tieto technológie musia byť využité, musíme ich používať alebo keď máme prejsť na e, mobilitu s nízkymi emisiami, tak jednoducho musíme používať tieto technológie. Ďakujem, e, kolega. A teraz dávam slovo pani Bilbao Barandika. Ďakujem pekne. Príjemné popoludne. Dovolte mi začať tým, že poďakujem spravodajcovi aj všetkým tieňovým spravodajcom za vynikajúco odvedený kus práce, pretože tento návrh e, má za cieľ dosiahnuť zdieľanie cieľov pri znižovaní emisí z dopravy o 20 do roku 2025. Má dve základné hodnoty. Je realistický a jednoznačný. Obe tieto hodnoty sú nevyhnutné preto, aby sme dokázali viesť jasnú diskusiu o dízli, ktorý má dve negatívne dopady. Jednak nám bráni znižovať emisie a po druhé sa takýmto spôsobom presadzujú vozidlá, ktoré nemajú nulové emisie. Zároveň má obrovské sociálne dopady, pretože kríza prepadu, ktorú zažíva automobilový priemysel, eh, už teraz vedie k škrtom v zamestnanosti. A práve preto nevedie k tomu, že sa neobnovuje vozový park oveľa viac, eh, než by bolo želateľné. A je nevyhnutné, aby sme zabezpečili usporiadanú tranzíciu smerom k mobilite s nulovými emisiami. Re, pre predvydateľnosť a realizmus znamená aj to, že nikto by nemal vytičovať nerealistické ciele. Ďalšie krajiny odkiaľ pochádzajú naši výrobcovia, to robia. Je nevyhnutné, aby sme boli realistickí a aby sme boli vizionársky, tak aby sme dokázali dať jasné plány výrobcom aj podnikom, aby dokázali nasmerovať svoje investície a aby bolo jasné, že tieto investície sa im amortizujú. Práve z tohto pohľadu táto, toto nariadenie, okrem toho, že bude e, riešiť krízu v predaji, mala stimulovať priemyselnú politiku, ktorú potrebujeme tak aby sme zabezpečili prechod k vozidlám s nulovými emisiami. Takisto aj intermodalita inteligentná, ktorá umožní e, podporiť také formy prepravy, ktoré budú čo najenergeticky účinnejšie, zároveň budú ústretové k životnému prostrediu a podporia väčšiu mobilitu v Únii. No a na záver sú to vlastne nové spôsoby prístupu k vozidlám, pretože v niektorých členských štátoch, ako napríklad v mojom priemerný vek vozidiel, sa zvýšil z 8 rokov v roku 2007 na 12,4 roka v roku 2017. 62% vozidiel má viac ako 10 rokov veku a pri, tri, pri nákladných vozidlách a dodávkach je to 13 rokov. Takže pevne verím, že takýmto spôsobom budeme môcť eh, skočiť z nuly na stovku oveľa rýchlejšie. Eh, ale musíme to robiť tak, aby to nebola zlá správa pre životné prostredie, ako aj pre cestnú bezpečnosť. A ďakujem veľmi pekne. A teraz mene konfederálnej skupiny pani Konečná 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia, pani komisárka, ako iste viete. Nebola som nadšená výsledkom tohto medziinštitucionálneho rokovania. Čo je výsledkom tohto balíčka? E, preniesli sme prehnané požiadavky na výrobcov e, technológií a týmto vlastne skončilo. Znenie smernice o podpore e, ekologických energetických úsporných vozidiel cestnej dopravy, ktoré malo oštartovať trh s týmito vozidlami, je veľmi málo ambiciozne Povinnosti, ktoré tu vyplývajú z tejto legislatívy, obsahujú veľa medzier. Komu budú predávať tieto auta, keď ani verejný sektor nie je ochotný ich kupovať? Členské štáty si alibisticky umýli ruky nad riešením mobility a celú zaťaž nechajú na výrobcu. sa to, aby posilnili nákup čistých vozidiel, zintenzívne revíziu a nesmyselný nákup výrobných strojov, ktoré neprinesú nejakú reálnu úsporu CO2. Takisto nebola uspokojivo vyriešená otázka výroby palmového oleja. Lehota transpozície je príliš krátka a nábeh cieľov nezmyselne dlhý. Ak sa má naozaj niečo zmeniť, tak potrebujeme čisté vozidla na uliciach okamžite. Parlament predal príliš lacno svoju pozíciu a dokument je len tieňom toho, či mohol byť a preto neplánujem podporiť tento dokument. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom a len tak e, mimochodom, je to posledný raz, čo ja mám tú čest, že môžem predsedať e, tomuto plenárnemu zasadnutiu. A chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma zvolili pred e, rokom a pol a dovolili mi byť podpredsedom. Naozaj veľmi rád, že som mohol byť účasťou tohto všetkého. Ďakujem za všetku vašu účasť, za všetky nasadenia, za ľudí, ktorí podporili moju kandidátu a ľudí, ktorí podporili pluralizmu Erasmus práve na úrovni eh, úradu podpredsedov parlamentu. Ďakujem vám pekne, veľa šťastia vám všetkým a samozrejme držím palce tým, ktorí sa budú uchádzať o hlas v ďalších voľbách, tak aby sme mohli ďalej spolupracovať na budovanie Európy, ktorá môže byť tým najlepším priestorom pre život ľudí, na ktorý všetci Európania budú môcť byť hrdí a ktorom sa budú cítiť spokojne. Ďakujem pekne. A ďalej v mene skupiny zelených a Európskej Severskej aliancie vystupí pán Marčelezi na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ako už povedala včera Greta Thunberg tu v Európskom parlamente, um, náš dom horí. Toto je absolútna energetická akútnosť. Je to, je to núdzový stav, ktorý musíme riešiť. Cestná preprava je jeden z tých najviac kontaminujúcich sektorov, ktorý prispieva najvýznamnejšie Teraz tento sektor zlepšujeme. Zavezujeme všetky členské štáty, aby 20 ich flotily verejných vozidiel, či už to sú napríklad autobusy alebo nákladné vozidla, boli čistejšie. To predpokladá významné napredovanie, bez pochyby, ale zároveň, eh, ako nám povedala včera Greta Thunberg, eh, nestačí robiť to najlepšie. Znamená, že musíme robiť všetko možné to, čo potrebujeme v tomto smere, je autentická revolúcia v sektore prepravy a v sektore mobility. Inými slovami, potrebujeme revolúciu v prospech zdravia a e, klímy. Mali by sme nasledovať príklad krajín a miest, ako napríklad Valencia, Madrid, kde vidíme veľký prechod k smerom o mobilite, ktorá je udržateľná, bez fosilných palív. Madrid napríklad bude mať flotilu autobusov, ktoré sú 100% ekologické a to už budúci rok. A takýmto spôsobom významne zlepšil kvalitu vzduchu, ktoré dýchajú všetci ľudia a obyvateľia Madridu práve týmto plánom. Toto je práve tá cesta pre celú Európu. Toto je niečo, čo je možné. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Veľké na minútu. Nech sa páči. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Vážená pani presnička, ďakujem veľmi pekne. Verejná doprava v Európe musí byť čistejšia. Ekologické autobusy a električky sú riešením zlého ovzdušia a dopravných záp. Myslím si, že je veľmi dobré, že ideme dobrým príkladom a práve pokiaľ ide o autobusy, je to veľmi dôležité, pretože verejné obstarávanie autobusov tvoria 75 to isté sa týka aj osobných automobilov. V Nemecku máme veľmi veľa dobrých príkladov Berlín by mal byť do roku 2030 bez emisí a v mojom meste v Osnabruku je už veľmi veľa autobusov, ktoré jazdia ekologicky a to ukazuje, že je to naozaj realizovateľné. Je to veľmi dôležité, aby sme uznali aj autobusy, ktoré jazdia na bioplyny. Sú to autobusy, ktoré pokrývajú veľké plochy a myslím si, že tu robíme veľmi dôležitý dobrý krok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom je pani e, Šaldemose za SAD. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Konfrontujeme tu celý rad klimatických problémov. E, Všetci si to uvedomuje. Včera sme sa stretli s Gretou Thunberg, povedala presne to isté. Máme obrovský problém, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, ktorá je veľmi ubohá v mnohých európskych mesa. Máme tu návrh na čistejšie vozidla. Myslím si, že je to súčasťou riešenia. A áno, e, mohli sme stanoviť vyšší cieľ, mohli sme byť viac ambiciozní, ale aspoň robíme niečo. Stanovujeme tu záväzné ciele pre naše obce keď ide o nákup vozidel, keď ide o verejné obstarávanie a to je mimoriadne dôležité. Nerieši sa e, tým iba samotný problém znečistenia ovzdušia, ale je to aspoň príspevok, ktorý nás vedie správnym smerom. Dúfam, že ďalší parlament bude ešte ambicioznejší, než je ten náš. Dúfam. Napriek tomu si myslím, že by sme mali uznať, že sme urobili pokrok správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne a chcela by som teraz požiadať pani Bulc za komisiu, aby sa vyjadrila. Nech sa páči. pani predsednička, vážení poslanci, ďakujem vám veľmi pekne za túto rozpravu. A musím povedať, že som naozaj e, šťastná, že je tu e, trvala silná podpora pre tento návrh. E, chcela by som sa znova poďakovať spravodajcovi, všetkým tieňovým spravodajcom za to, čo bolo veľmi konštruktívne rokovanie. To nám umožnilo dokončiť proces včas, tak aby tento parlament mohol schváliť tento text ešte pred prestávku. Spolu s ďalšími prvkami balíka Mobility 1, 2 a 3 bude revidovaná smernica hra dôležitú úlohu pri dosahovaní zníženia emisí v dopravnom sektore, ktoré je potrebné, aby sme naplnili e, naše e, záväzky e, z COP21. S týmto eh, parlamentom prispejeme eh, k včasnému dosiahnutiu eh, týchto cieľov ešte do roku 2025, ale dovolte, aby som povedala pár slov na základe toho, čo ste povedali vy. V prvom rade, pokiaľ ide o mieru ambícií, áno, tento balík a tento návrh je ambiciózny, ale presne to potrebujeme. Zároveň je to aj veľmi realistický balík a je e, v súlade s prognozami e, na trhu. Myslím si, že je e, veľmi dôležité pripomenúť si, že polis a miestne samozprávy pre trvalú udržateľnosť napísali nedávno parlamentu a rumunskému predsedníctvu a vyjadrili plnú podporu návrhu komisie. Áno, Miest na úroveň je pripravená zapojiť sa. Nakupná cena vozidiel s nulovými emisiami, či už sú to batérie alebo iná technológia, eh, je vysoká. Áno, tá nakupná cena je vysoká, to je pravda, ale náklady na životný cyklus sa už blížia nákladom na konvenčné vozidlá a bude ešte bližšia s rastúcim dopytom a zblížiacim sa termínom pre implementáciu e, tohto, e, tejto smernice. Tam, kde bude potrebná finančná podpora, sme e, pripravení použiť existujúce nástroje, ako sú FCS, FSEF a podobné budúce nástroje, aby sme uľahčili prechod na vozidla s nízkymi a nulovými emisiami sú tu nástroje, ktoré už mnohé európske mesta používajú. Takže máme jasné ciele, ktoré sa týkajú verejného obstarávania a tie takisto pomôžu. A chcela by som ešte povedať niekoľko slov o priemysle. Minulého roku v júni skupina predstaviteľov výrobcov ako Škoda, Ursus, Solaris a tak ďalej poslali otvorený list rade a žiadali vyššiu ambíciu, než je ambícia, ktorú navrhuje e, komisia a potvrdili, že sú pripravení naplniť túto ambíciu. Takže tu máme pospudenie z obidvoch strán, zo strany dopytu a zo strany ponuky. No a v neposlednom rade by som chcela potvrdiť, čo ste spomenuli aj vy, že už teraz mnohé mesta eh, idú nad rámec požiadaviek a mnohé zase slúbili, že znižia emisie v následujúcich 5-10 rokoch a cieľom smernice je pozbudiť ďalšie mesta, aby si vzali príklad z týchto miest. Mnohé malé a stredné mesta možno ešte nemajú e, také zdroje a skúsenosti ako Amsterdam alebo Paríž, ale sme ochotní sa angažovať a sme ochotní dať sa dohromady, aby sme spolu mohli potom vyrokovať lepšiu cenu s priemyslom. A preto sa veľmi teším na prijatie správy pána Gržiba zajtra na plenárnom zásadne. Myslím si, že tento spis dokazuje, že keď zistíme, že je tu jasná potreba a keď sa dáme dohromady, tak eh, vieme prísť eh, s veľmi konkrétnym eh, výsledkom pre európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne. Áno, pani komisárka, plne s vami súhlasím. Ďakujem za Eh, pozitívne slova a teraz eh, končíme eh, pánom Gržibom, teda našim spravodajcom. Ďakujem, pani predsednička. Všetci vieme, že elektrina ako zdroj energie je veľmi efektívna vo vozidlách. Používanie primárnej energie je o mnoho vyššie. A takisto vieme, že podpora vývoja tohto sektora, teda sektora čistých vozidiel, je dôležitá. Ide tu o to, aby sme urobili aj zmeny v sektore výroby vozidiel a takisto je to aj pomoc pre občianské mestá v Európe, pre mestá, ktoré majú problémy zabezpečiť primeranú kvalitu ovzdušia. Čistá doprava bude možno užitočná na zlepšenie kvality ovzdušia. To je to, čo ľudia chcú. Podám, že jeden z... Ja mám jeden konkrétny príklad. V Polsku máme jedného profesora, ktorý rád joguje. No a po takom jogingu, takto po jogingu niekoľkoročnom povedal, že Ehm, robil chybu, pretože má problém s kolenami. Takže vidíte, koľko občanov má problémy ehm, napríklad aj s dýchaním a zomierajú predčasne. Takže toto je vec, ktorou sa musíme zaoberať a niečo s tým spraviť. Máme naozaj tisícky miest, kde pardon, teda pán má problémy s plúcami a teda preto musíme urobiť niečo e, s našou mobilitou a umožniť iba elektromobily. Ja mm, som si vypočul to, čo povedal jeden z padelčníkov, teda, že ide o určité obmedzenia pre členské štáty, teda miestne orgány vo väčšine. A e, vzhľadom na tie kontakty, ktoré mám e, s lokálnou úrovňou v mestách, v obciach, v regiónoch a tak ďalej, pokiaľ ide o konzultácie, predtým, než bolo prijaté rozhodnutie, tak sa ukázalo, že naozaj sú ochotné e, prijať širšiu definíciu vozidiel s dvojimi emisiami, e, vodíkové vozidla a tak ďalej, čo umožňuje aj retrofitting, teda e, úpravu vozidiel, ktoré už sa na trhu nachádzajú. A toto sú dôležité prvky, ku ktorým sme sa dopracovali počas konzultácií s sociálnymi partnermi e, vrátane výrobcov a iných zainteresovaných. Teda väčšinou to boli miestne samozprávy. Oni nám presne povedali, čo od tejto novej legislatívy očakávajú, aby bola pre ne priateľná. Ale uvedomme si, že toto je samozrejme kompromis. E, kompromis medzi tromi inštitúciami, parlamentom, radou teda Všeobecným výzvom rady a Európskou komisiou. Takže by som sa teraz rád poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili. Na no vás by mohlo zaujímať aj to, že európske prostriedky po roku 2020 pôjdu na podporu cieľov tejto smernice, čo je zase stimul pre tých, ktorí sa chcú do zapájania, do implementácie tejto smernice zapájať. Takže chcem sa poďakovať za spoluprácu Týka sa to nielen tejto smernice, ale aj e, ďalších e, dokumentov e, na ktorých sme spoločne pracovali. Nezhodli sme sa asi na všetkom. Mm, teda, zhoda nebola vždy 100%, ale vždy sme boli presvedčení, že robíme niečo dobré pre našich európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz uzatvárame rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra. Kolegyne, kolegovia. Dovolte mi, aby som sa poďakovala pani Búš za jej prácu. Prosím, užite si zvyšok večera a teraz tu vítame pani Jourovu, pani komisárku. A ďalšou témou bude správa kolegu z Vievku používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo na 4 minúty. Vážená pani predsednička, chcem sa veľmi pekne poďakovať za túto možnosť vystúpiť. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, Áno, toto funkčné obdobie parlamentu sa končí, ale máme tu ešte dôležité dokumenty, ktoré chceme počas tohto obdobia schváliť, pretože v Európe na to firmy čakajú. Chcem sa na úvod srdečne poďakovať pani komisárke, pani komisárke Jourovej a to jej celému týmu pretože naozaj odviedli obrovský kus práce, predložili vynikajúci návrh smernice a toto samozrejme skrátilo práce v parlamente a e, v rade. Takže vďaka e, tejto dobrej predlohe sa nám podarilo mm, v poriadku a v pohode zvládnuť rokovania v trialógu. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli tými spravodajcami a naozaj sa veľmi aktívne do práce zapájali. Takže o čo ide? Áno, je to právo obchodných spoločností je to vec, ktorá je kľúčová pre fungovanie spoločného európskeho trhu. A to sa týka samozrejme aj digitalizácie. Táto smernica odráža nové možnosti, pokiaľ ide o registráciu firiem, pri ktorej sa môžu teda využívať digitálne technológie, konkrétne internet. Možno je to divné, že až eh, v závere funkčného obdobia sa dostávame k téme digitalizácie v tejto súvislosti. Pretože informačná spoločnosť tá je témou už eh, dlhšiu dobu, ale teraz ide o to, čo od nás očakávajú v tejto súvislosti európske firmy. No už, dámy a páni, pre mňa je dôležitá jedna vec, teda tým cieľom, ktorý sme sa snažili dosiahnuť, bolo zlepšiť a zjednodušiť život firiem a podnikateľov e, práve v oblasti tejto registrácie firiem. Ide tu o rôzne doklady, ktoré je potrebné predložiť, akým spôsobom, e, aká má prebiehať koordinácia medzi rôznymi systémami, medzi členskými štátmi. A takáto možnosť tu už existovala, avšak bolo to nákladné, dlho to trvalo a nebola tu právna istota, pokiaľ ide o registráciu v inej členskej krajine. A teda vznikala taká situácia, že tie možnosti na trhu vlastne už zanikli predtým, než sa firme podarilo spustiť svoju činnosť. Čiže firme často unikali zmluvy, unikali zisky, pretože tá registrácia trvala naozaj veľmi dlho. No ale Teraz sme vďaka tomuto dokumentu ten čas digitálnej registrácie skrátili. 5, maximálne 10 pracovných dní môže takáto registrácia trvať. Samozrejme, že je podmienkou splnenia všetkých podmienok v krajine registrácie, čiže musí podložené všetky potrebné dokumenty a samozrejme, že sme v smernici um, vyjadrili uh, aj uh, teda naše obavy, pokiaľ ide o možné podvody, uh, čo je teda tiež vec, ktorú je potrebné v súvislosti spomenúť. Takže o aké filmy teda konkrétne ide? Mám tu údaje, podľa ktorých asi 24 miliónov firiem pôsobí v Európe, asi 80 z toho sú kapitálové spoločnosti a takmer všetky predstavujú malé a stredné podniky, čiže firmy, ktoré vytvárajú väčšinu pracovných miest. No a ak im zľahčíme život, uľahčíme ich fungovanie, ak im usporíme čas, peniaze, pretože na to bude potrebného, potrebný aj menej personálu, tak eh, to bude pozitívne a toto je presne cieľ našej správy. Takže tieto papiery sa týkajú kapitálových spoločností, ale dúfam, a tu sa obraciam na pani komisárku, ja dúfam, že pri revízii, ktorá má prebehnúť po asi 6 rokoch, že počas tejto revízie sa tá pôsobnosť rozšíri na všetky firmy. No už, dámy a páni, ešte je tu ďalšia dôležitá vec a to potreba spolupráce medzi členskými štátmi pri určitých aspektoch tejto smernice. Čo mám na mysli? Ide napríklad o vedúce funkcie, ide teda o to, či sa niekto môže stať eh, riaditeľom nejakej firmy alebo nie, a toto e, sme brali do úvahy, preto sme aj predlžili transpozičnú lehotu tejto smernice. To sú také komplikovanejšie aspekty, ale myslím si, že vo všeobecnosti vznikne z tejto smernice pre každú krajinu istý užitok. Teda ak e, tá transpozícia bude korektná, tak e, sa ten pozitívny výsledok veľmi rýchlo dostaví. A pocítia to firmy, pocítia to podnikatelia a preto by som rád apeloval na kolegov, aby táto správa zajtra prešla v prvom čítaní. Áno, ďakujem pekne a teraz dostáva v mene komisie pani komisárka Jourova. Ďakujem pekne. Zajtra sa približíme zase okrôčik vytvoreniu digitálneho trhu pre firmy. A ako povedal pán Zvievka, je to naozaj na poslednú chvíľu, čo sa nám to darí. Uh, Pomôžeme firmám vznikať a fungovať lacnejšie, rýchlejšie. Online registrácie alebo dispozície vo všetkých členských štátoch. A tak firmy budú mať možnosť plne využívať digitálne nástroje a postupy, a to nielen na národnej úrovni, ale aj cezhranične. Firmy takto ušetria čas aj peniaze pri eh, spúšťaní nových prevádzok eh, a keď ide o informácie získavané z obchodných registrov. Toto všetko s veľmi silnými bezpečnostnými štandardami. Chcem sa preto poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Zvievkovi a príslušným predsedníctvom rady za rýchlu prácu na e, tomto návrhu a za vynikajúcu spoluprácu. Komisia je spokojná s výsledkom hlavne politická dohoda o smernici o digitálnych nástrojoch a postupoch umožňuje e, to, aby si členské štáty zachovali existujúce národné systémy, e, postupy a požiadavky, pričom online e, procesy na zakladanie firiem, registráciu po, pobočiek a predkladanie dokumentov, toto bude musieť byť v každej krajine k dispozícii. A sú tu určité výnimky kedy môžu členské štáty požadovať fyzickú prítomnosť počas tohto postupu. Ja sa teším, že spolu zákonodarcovia sa rozhodli na pravidlách výmeny informácií o diskvalifikovaných riaditeľoch, tak povediac. Toto je dôležitá vec, aby sme mali transparentnejšie podnikateľské prostredie a predchádzali podvodom. A ešte Posledná vec, obchodné registre budú poskytovať aktérom viac informácií zdarma, hlavne pokiaľ ide o možnosť právneho zastupovania firmy, kto to môže a kto nemôže, čo e, zväčší transparentnosť počas obchodných transakcií. Preto komisia plne podporuje kompromis e, medzi radou a parlamentom a teší sa na hlasovanie zajtra. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pani komisárka. A teraz v mene EPP dostáva slovo pán Radev. Máte minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani komisárka, dámy a páni, rád by som pánovi Zvievkovi zablahoželal k tej dohode, pokiaľ ide o konečnú verziu textu. Táto smernica pôjde na prospech hlavne malých a stredných podnikov. To, že online registrácia nebola možná, že boli odlišné pravidlá medzi členskými štátmi, toto spôsobovalo zbytočné náklady a byrokraciu všetkým, ktorí chceli založiť firmu alebo rozšíriť svoje aktivity formou pobočky v inej členskej krajine. Nové pravidlá registráciu zjednodušia. Týka sa to spoločnosti s ručením obmedzeným. Dokumenty môžu byť registru predložené výlučne online. Registrácia online je lacnejšia. Aj v Bulharsku tieto postupy uplatňujeme. Dokumenty sa rýchlejšie spracovajú a čo je ešte dôležitejšie, online registrácia e, nezvyšuje náklady. Princíp iba raz je tu dôležité, že firma musí určité informácie poskytnúť iba jedenkrát. Online registrácia po celom území EÚ pôjde na prospech malých a stredných podnikov. Digitálne riešenia v práve obchodných spoločností Eh, na ne sú potrebné vysoké štandardy ochrany proti podvodom, kontrola identity, eh, možné fyzické rozhovory. Toto sú eh, všetko prvky, ktoré sú časťou tohto návrhu. Informácie o firmách budú dostupné bezplatne a toto je naozaj veľmi výhodné pre občanov. Ďakujem pekne. A teraz v mene SAD dostáva slovo pani Regner. Nech sa páči vážená pani komisárka, vážený pán spravodajca. Digitalizáciou e, práva obchodných spoločnosti EÚ e, sa dosiahne online registrácia firiem, online predkladanie dokumentov a všetko skladka vybavíte online. Predpoklady na to sú však v rukách národných e, štátov Neboli sme ako skupina za každým za. Prečo? Pre nás ako SAD je dôležité, aby boli splnené najvyššie bezpečnostné predpoklady proti podvodom, keď firmy budú e, môcť vznikať iba jedným kliknutím v iných krajinách. E, nechcem vytvárať e, schránkové firmy à la carte ani podporovať obchodné modely takých eh, eh, krajín, ktoré eh, podkopávajú určité štandardy. A preto chcem aj poďakovať pánovi Zvievkovi, pani komisárke aj celému vyjednávaciemu týmu. Ďakujem aj pani Jete Gutelant, našej teňovej spravodajkyni, v ktorej mene tu dnes vystupujem, aj v jej mene teda. Preverenie identity a právnej spôsobilosti firmy, ktorá chce založiť firmu, táto možnosť tu je. A napriek plnej digitalizácii môžu členské štáty z dôvodov verejného záujmu požiadať o osobné interviu. Toto je pre nás eh, dôležité, aby online registrácia naozaj neviedla k, nejaké, neviedla ne, k registrácii eh, schránkových eh, firiem. Takže viac informácií bude k dispozícii a týmto e, sa vlastne situácia na trhu e, zlepší. A ďalšia nová vec e, je to, že sa môže v čom príjmať určité úpravy tak, aby niektoré, niektoré osoby nemohli sa stať riaditeľmi firiem, aby sa podvodníci nemohli posúvať z krajiny do krajiny. Európa nemôže byť online shopom, tak povediac, eh, pre eh, firmy a otvárať eh, cesty a dvere pod vodom. Čiže kontrola identity, vysokobezpečnostné zabezpečenie s cieľom predísť zneužívaniu práv obchodných spoločností. Takže chcem sa poďakovať e, za e, tento dokument. Je to vec, ktorá sa nám darí ešte teraz v tomto funkčnom období. Takže ešte raz veľká vďaka. Našim ďalším rečníkom je e, Ralph Packett v mene EKR. Nech sa páči, máte slovo na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vo Flámsku Malé a stredné podniky sú naozaj chrbticou hospodárstva. Poskytujú pracovné miesta a zabezpečujú blahobyt mnohých ľudí. A preto by malo byť čo najjednoduchšie pristupovať k digitalizácii, ale zároveň musíme zabezpečiť férovú súťaž a možnosť pôsobiť v akejkoľvek krajine. Takisto musíme urobiť registráciu čo najjednoduchšiu. A práve tento nástroj tomu má dopomôcť. Fakt, že môžete vytvoriť spoločnosť online, to vytvára priestor na podvody Avšak sú tu aj iné spôsoby, ako zabezpečiť založenia spoločnosti. Môže to byť elektronická identifikácia, ale napríklad e, môžu byť aj dodatočné kontroly. Vytvorenie a založenie spoločnosti je niečo, čo by malo byť zjednodušované a e, nemalo by to byť iba lacnejšie a jednoduchšie pre spoločnosti. A myslím si, že by to malo byť iba na prospech spoločnosti, tým, že budeme jednoduché založ zakladať spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než dám slovo Tadeušovi Zvievkovi, aby sme uzatvorili našu diskusiu, pani komisárka by chcela spomenúť niektoré body. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci. Samozrejme, chcel by som, chcela by som vás vyzvať eh, hlasovať za kompromisný text návrhu. Práve prostredníctvom tejto legislatívy naozaj nabádame, aby spoločnosti vstúpili do 21. storočia. Myslíme si, že toto je krok správnym smerom a robíme niečo, čo je veľmi užitočné. Teraz sa môžeme už začať sústrediť na zabezpečenie, že implementácia sa prejaví v praxi čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán spravodajca, pán Zvievka na uzatvorenie tejto diskusie a gratulujeme a ďakujeme za vašu prácu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcela by som sa poďakovať e, pani komisárke Jourovej a to, čo tu odznelo od všetkých rečníkov k tejto téme, je pre nás veľmi dôležité ako pre zákonodarcov. Je to samozrejme pre nás úplne prirodzené, e, že väčšina európskych podnikateľov sú e, čestní s výnimkami. A preto chceme práve pre týchto život uľahčiť, pretože to zodpovedá realite a realita je v súčasnosti digitálna. A samozrejme, pri, rovnako ako pri každých iných príležitostiach, aj tu sa môžu vyskytnúť e, podvodníci, ktorí sa chcú ob, obohatiť. Avšak e, v prvom rade by som sa chcel poďakovať e, všetkým tým, ktorí sa angažovali v tejto naozaj veľmi intenzívnej práce a apeloval by som na radu, aby teraz Členské štáty napredovali veľmi rýchlo pri implementácii tejto smernice, pretože podnikatelia v našej Európy čakajú na takéto nové predpisy čím najskôr. Ďakujem veľmi pekne. Týmto ukončím rozpravu k tomuto bodu a budeme hlasovať o nej zajtra. Ďalším bodom programu je správa pani Evelyn Regner cez hraničné premeny zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia. V prvom rade mm, dáme slovo spravodajkyni na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, vážení kolegovia, čo, sa sme doci- dosiahli, je skutočným eh, milníkom. Rozsah smernice je porovnateľný so smernicou o ochrane súkromnom, súkromných údajov. Za 5,5 týždňa sme sa nám podarilo zjednotiť tento text. Chcela by som sa poďakovať preto všetkým komisárovi, komisárke, tieňovým spravodajcom a takisto aj rade. A v prvom rade eh, musíme eh, poskytnúť a regulovať mobilitu eh, podnikov a samozrejme, čo sa týka cezhraničné premeny zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia. Áno, samozrejme, všetky podniky majú právo e, fungovať a podnikať v iných členských štátov. Áno, samozrejme, ja som odborárka a myslím si, aby sme takéto premeny zlúčenia alebo splynutia umožnili. E, a Samozrejme, to je zmyslom založenia e, Európskej únie. Avšak to všetko potrebuje rámec, v ktorom budú takéto činnosti e, regulované a e, samozrejme všetko závisí od implementácie týchto pravidel pretože v súčasnosti existujú v zákonoch medzery, ktoré, vysku, ktoré využívajú napríklad schránkové firmy, firmy, aby porušovali takúto rovnováhu na trhu. Tieto pravidlá by mali teda platiť pre e, všetky firmy, pre tak poskytovateľov e, pracovných miest, zamestnávateľov, zamestnancov, ktorí majú požívať zvyšenú mieru ochrany. E, lepšia ochrana zamestnancov a zamestnankyň sa samozrejme nachádza v tomto návrhu a je tu samozrejme aj doložka, ktorá má zamedziť zneužívaniu a ktorá má zamedziť účasti práve schránkových firiem na podnikateľských aktivitách. Samozrejme, zamestnanci v takýchto prípadoch musia byť náležite informovaní, predovšetkým keď sa e, jedná o ich e, pracovné miesta a e, samozrejme majú aj konzultačné právo a zabezpečiť tieto informácie včas a v náležitej forme. Ba čo viac, 5 nových práv sa zavádza pre zamestnancov. Keď sa firma presúva z jednej krajiny do e, druhej. To znamená, že v takomto prípade zamestnávateľ, zamestnávateľia musia predložiť konkrétny plán pre budúce zamestnanie svojich zamestnancov, ktorých majú prepustiť a samozrejme v tomto prípade majú zamestnanci aj právo na odpoveď zo strany manažmentu a e, v tomto prípade do toho vstupujú zamestnanecké rady nie len na e, úrovniach jednotlivých e, štátov, ale aj európske zamestnanecké rady, ktoré by mali mať dostupné dostatočné zdroje na to, aby si mohli naplniť svoje práva a myslím si, že oproti komisnému návrhu sme tento návrh zlepšili. Predovšetkým, čo sa týka cezhraničných operácií a myslíme si, že e, práve e, to sa odvíja od štvrtpetinového schválenia e, správnej rady. A myslím si, že reakcia tohto parlamentu bola aj na odhalenie jednotlivých dokumentov ako Paradise Papers alebo Panama Papers. A dúfame, že napríklad, napríklad aj v sektore stavebníctva zamedzíme účasti schránkových firiem a chceme dosiahnuť čo najlepší právny e, poriadok, aby sme podporili zamestnankyne a zamestnávateľov. Hm, preto som mimoriadne hrdá, e, že máme práve túto doložku, e, ktorá sa zavádza ktorá má zapeciť zneužívaniu. A teraz, pokiaľ sa vyskytne nejaká, nejaké podozrenie o zneužívaniu, aby sa mohlo preveriť, či nejakou cezhraničnou e, premenou, zlúčením alebo e, splynutím sa e, firma nevyhýba napríklad plateniu daní alebo plateniu svojich sociálnych povinností, alebo sa nebodaj pokúša o nejaké zločinecké akty. V tomto prípade táto cezhraničná operácia bude zablokovaná samozrejme pokiaľ podnikateľ chce zneužívať takúto cezhraničnú operáciu, alebo e, prostredníctvom schránkových firiem bude takýto presun zakázaný. E, práve táto doložka proti zneužívania, e, pri, ktorá sa vzťahuje na premeny zlúčenia alebo splynutia, dáva reštrukturalizačným opatreniam aj potrebné, potrebnú silu a potrebné zuby. A tak, aby mohli byť implementované primeraným spôsobom. Samozrejme, mobilita e, jednotlivých firiem dnes môže byť e, samozrejme zneužívaná prostredníctvom schránkových firiem. A chcel by som sa teraz poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, a zvlášť Paskalovi Durandovi, ktorí sa zasadzovali o to, aby sme mali komplexný balíček a aby sme ho doviedli k úspešnému koncu. Ďakujeme veľmi pekne za komisiu pani komisárka Jourová. Vážení poslanci, začnem tým, že budem trochu sentimentálna. Je to posledná eh, plenárka v tomto mandáte parlamentu a za ostatných 5 rokov som ich naozaj zdažila veľmi mnoho a pracovali sme na eh, rade rozličných eh, tém aj s pani Regner, aj s panom Durandom. A vždy som považovala túto spoluprácu za veľmi e, úspešnú, dôležitú a nachádzali sme aj dobrú synergiu politickej vôle aj a pochopenia toho, čo je potrebné urobiť. A myslím si, že práve táto spolupráca, tento balíček je toho dobrým príkladom, pretože je nesmierne komplexný a podľa toho, čo som si vypočula od ľudí znalých vecí, sme presvedčení o tom, že sa nám ho podarí pretlačiť. Takže myslím si, že teraz sme dospeli na koniec veľmi zložitého obdobia, ale aj veľmi úspešného obdobia. Jednotný trh ponúka mnohé príležitosti pre spoločnosti na presuny, avšak eh, častokrát v spoločnosti ich nemôžu v praxi využívať. Eh, komisia chcela odpovedať na výzvy zo strany Európskeho parlamentu, obchodných organizácií a medzinárodných odborov na to, aby riešila situáciu v tejto oblasti. A chcela by som sa poďakovať e, spravodajkyni pani Evelyn e, Regner a takisto aj predsedníctvom za ich veľmi konštruktívny prístup e, pri tejto veľmi potrebnom, ale aj veľmi komplexnom návrhu. Myslím si, že parlament našiel dobrý a pragmatický kompromis, ktorý významne zlepší situáciu tak pre firmy, ako aj ich zamestnancov. Myslím si, že táto smernica umožní eh, firmy presúvať sa na jednotnom trhu a reorganizovať sa zatiaľ, čo ponúka zároveň aj dostatočné záruky pre zamestnancov a iných partnerov. Eh, komisia eh, víta záväzný charakter opatrení, ktoré majú smerovať proti zneužívaniu, ktorú navrhoval parlament a ostatní partnery. Komisia takisto víta aj dohodnuté opatrenia o ochrane práv zamestnancov, ktoré obsahujú eh, mnohé z tých pozícií, ktoré zaujal eh, parlament. v prípade začení rokovania o akýkoľvek z týchto troch operácií premena zlúčenia alebo splinetia vyrokované riešenie o budúcom fungovaní firmy poskytujú veľmi komplexný balíček záruk a zabez, zábezpek, takisto aj článok o informovaní a konzultácii konkrétne špecifikuje e, zamestnanecké práva a e, dáva zamestnancom aj dostatočný hlas, tak ako to navrhoval parlament musíme mať na pamäti e, rozchádzajúce sa pozícia. pozície. Chceli by sme sa ako komisia poďakovať spolu zákonodarcom e, za, e, za, za to, že sme našli spoločnú reč a spoločnú e, pôdu, ktorá vyústila do súčasnej situácie. Myslíme si, že návrhy zavádzajú solidné a férové pravidlá pri cezhraničných operáciách, pričom tieto operácie nie sú príliš ťažkopádne v praxi. Preto sa komisia teší na zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz by som rada dala slovo zástupcovi eh, eh, výboru eh, mm, pánovi Ludvi Eksonovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako som už povedal, je pozitívne a je nesmierne dôležité vytvoriť nové bezpečné pravidlá, ktoré nám budú regulovať na spoločnom trhu cez hraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia. Samozrejme, tieto pravidlá musia zabezpečovať aj také opatrenia a zábezpeky, aby sme sa, vy, aby sme sa vyhli kráteniu eh, daní eh, cez firmy, ktoré sa presúvajú a aby sme sa vyhli zneužívaniu práv e, zamestnaných a pracovníkov, alebo aby sme znižovali nejakým spôsobom mieru ich právnej istoty či ochrany. Chcel by som sa poďakovať aj v mene e, tieňových spravodajcov za výbornú prácu, e, ako aj rade za veľmi dobrý dobrú spoluprácu. Myslíme si, že tieto pozmeňujúce návrhy idú veľmi dobrým smerom a umožňujú firmám e, presúvať sa na jednotnom trhu. Avšak nové pravidlá dávajú aj veľmi silnú ochranu pracovníkom a poskytuje aj dostatočné záruky a zábezpeky. Dohoda, ktorá z vytvára priestor pre premeny zlúčenia alebo splynutia, je nevyhnutná. Takáto regulácia musí existovať a musí zároveň poskytovať dostatočnú ochranu proti podvodom a zneužívatiam. Samozrejme, to je veľmi dôležité aj v konečnom dôsledku aj pre ochranu spotrebiteľov na jednotnom e, trhu. E, a myslíme si, že toto je e, ďalší krok v boji za spravodlivejší jednotný trh. Ďakujem veľmi pekne. Eh, eh, a teraz za jednotlivé politické skupiny eh, začneme pánom de Grand Pascal za skupinu EPP. Pani predsednička, pani komisárka Jourová, dámy a páni, Rád by som začal poďakovaním za skvelú prácu. Poďakovanie ide na adresu eh, rádia. Eh, ďakujem aj za výbornú prácu Evelyn Regner, mojej priateľke, aj keď protivničke. E, my v EPP sme tento návrh vždy podporovali, pretože pomôže malým a stredným podnikom e, pri ich e, zriadovaní a premiesňovaní. Samozrejme v tom právnom rámci globalizovaného sveta. To znamená, že je potrebné chrániť tak zamestnancov, ako aj veriteľov, všetkých zúčastnených aktérov. Hovoríme tu tiež o poistkách, ktoré sú dôležité pre ochranu všetkých. Hovoríme tu o smernici, ktorá jasne odzrkadľuje dôležitosť e, vývoja novej jurisdikcie. Hovoríme o článku 149 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie. A my sme vždy tvrdili, že podnik založený v jednom z členských štátov by mal mať vždy právo usadiť sa v inom členskom štáte bez toho, aby prišiel o svoju právnu subjektivitu. Hovoríme tu o situácii v štátoch príjmajúcich. Rovnako ako pani spravodajkyňa si aj my myslíme, že potrebujeme určitú poistku proti podvodom, aby sme sa vyhli podvodnému konaniu, aby sme eh, zabezpečili, že k takémuto niečomu nebude dochádzať. A preto chceme zdôrazniť, ako povedala pani spravodajkyňa, že podniky musia doložiť, eh, či obdržali alebo neobdržali nejaké verejné finančné podporné prostriedky, eh, aby nedochádzalo k tomu, že tieto mm, štátne prostriedky budú čerpať a potom, čo ich vyčerpajú, odídu e, z predmetného štátu. A taktiež potrebujeme tieto kontroly ex post, aby sme sa e, ubezpečili o tom, že nedošlo k podvodnému konaniu a potrebujeme naozaj vyčerpávajúcu dôkladnú kontrolu. Myslím si, že tento dokument je celkovo vzaté uspokojivý, je v súlade s našim cieľom mať spojenú jednotnú efektívnu Európu. Ďakujem pekne pán eh, de Grandes eh, Pasku a teraz eh, pán Michael Detien za SAD. Vážená pani predsednička, pani komisárka, zajtrajším hlasovaním ukončíme neudržateľnú situáciu, situáciu, v ktorej firmy mohli presúvať